Az ülés foly... Dobrý večer. Takže pustíme sa do práce. Prvý bod večerného programu je vyhlásenie komisie ohľadom dohody medzi EÚ a USA v oblasti leteckej dopravy. Týmto by som chcel udeliť slovo pani komisárke Kristiane Georgiova. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dámy a páni, Chcem sa poďakovať parlamentu za možnosť prezentovať vám výsledky z rokovaní ohľadom dohody medzi EU a USA v oblasti leteckej dopravy, e, druhý stupeň. 25. marca Európska komisia iniciovala parafovala eh, dohodu, eh, ktorú veľmi podporoval aj parlament. Parlament zohral veľmi eh, konštruktívnu úlohu počas celého priebehu rokovania. Za to je komisia veľmi povďačná. Rád, rada by som vás informovala o tých kľúčových aspektoch dohody druhého stupňa. Vychádza sa samozrejme z dohody prvého stupňa ktorá platila od 30. marca 2008 a teda e, vytvára vyhliadky ďalších investícií, ako aj trhových príležitostí a posilňuje sa rámec spolupráce v regulačnej oblasti v sektoroch sociálnej ochrany, hospodárskej súťaže, bezpečnosti a životného prostredia. V prípade životného prostredia e, e, dohoda druhého stupňa vytvára platformu pre riešenie globálnych a miestnych vizieb a to prostredníctvom spoločných projektov e, zameraných na praktické riešenia, to znamená čistejšie technológie leteckého riadenia, riadenia leteckej dopravy no a aj prehlbenie spolupráce s ICAO. EÚ e, e aj USA uznavujú, že by sme sa mali vyhýbať e, duplicitnej práce a navzájom súťažiť. Mám napríklad na mysli režim obchodovania s emisiami. Európa by mala požívať určité prínosy v oblasti bezpečnosti a dohoda by mala prispieť k zníženiu bezpečnostných kontrol na letiskách a vďaka tomu, že tie dve zmluvné strany e, sa budú tým intenzívne zaoberať. V oblasti hospodárskej súťaže e, táto dohoda prehlbuje spoluprácu medzi kompetentnými orgánmi a napomáha predvydateľnosti e, regulačného rámca na oboch stranách Atlantiku. Poprvýkrát v takejto dohode v oblasti leteckej dopravy musia byť vyvážené trhové príležitosti s potrebami sociálnej ochrany. Je to riešené takým spôsobom, že sú, že sú zakotvené také požiadavky plnenia ustanovení dohody bez naštrpenia e, pracovných práv. Čo sa týka čo sa týka ďalšej oblasti, e, chceme e, participovať na programe Fire America okrem obrany a vlastne to e, doposiaľ obmedzovalo využívanie e, vzdušného e, priestoru len pre americké nákladné lietadla. Európa a USA v dohode sa zhodli na to, že odstrania zostávajúce trhové prekážky vrátanie tých, ktoré obmedzujú prístup e, e, aerolínií ku globálnym kapitálovým zdrojom. Táto dohoda bude predmetom každoročnej revízie a e, bude sa sledovať jej uplatňovanie prostredníctvom spoločného výboru. Pokiaľ bude dosiahnutý pri príliš pomalý pokrok, tak máme ustanovenia, ktoré to dokážu akcelerovať. Obe zmluvné strany sú motivované e, veci e, e, riešiť zabezpečením rozšírenia práv cestujúcich a aj zintenzívnením kontaktov s prepravcami z tretich krajín. Čiže táto dohoda napomáha spolupráce v mnohých oblastiach, v oblasti ochrany spotrebiteľa, bez bezpečnosti, je tam spoločný výbor, takisto aj v oblasti životného prostredia takisto otvára e, nové e, a budúce e, komerčné oblasti a takisto ponúka možnosť reformu do budúcnosti a nadvezuje na dohodu prvého stupňa a pokiaľ by nebola uzavretá dohoda druhého stupňa, tak časť výhod prvého, dohody prvého stupňa by boli vypršali bez nadviazania. Takže vyhodnotenie ekonomických príležitostí prínosov 12 miliard eur a 80 tisíc nových pracovných miest. To sú veľmi dôležité aspekty v súčasnej hospodárskej situácii. Verím, že Európsky parlament podporí túto nesmierne dôležitú dohodu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz si vypočujeme zástupcov politických skupín EP. Za, začneme e, pánom Matie Groš, kto je za EPP. Ja, dank, Ďakujem, e, e, pán predsedajúci, pani komisárka. Táto dohoda v oblasti leteckej dopravy medzi EÚ a USA je veľmi dôležitým nástrojom a z toho titulu Európsky parlament a aj e, náš výbor sa veľmi e, zaujímal o rokovanie. 60 všetkej leteckej dopravy z celosvetového hľadiska sú medzi USA a Európou. Takže to potvrdzuje veľký význam tejto dohody a veríme, že obe zmluve strany si uvedomujú potrebu skutočne bilaterálnej dohody a e, že aj do budúcnosti e, to e, budú pre, aj ďalej prehlbovať takéto väzby. Chceme sa poďakovať za odvedenú prácu pri rokovaní a máme skutočne aj veľký obdiv pre optimizmus vyjednávačov. Musím však konštatovať za EPP, že ešte sú oblasti, ktoré nie sú dotiahnuté a nie, e, nemôžeme byť úplne spokojní s niektorými oblastiami. Zostali otvorené otázky. Poprvé je to kapitálové, e, kapitálová účasť alebo podiel e, v tomto sa temer vôbec nepokročilo. E, Zmluvné strany si povedali, že budú sa tomu venovať ďalej, čo sa týka e, e, technických osvedčení alebo povolení. Aj v tejto oblasti by sme chceli vidieť e, e, väčší pokrok. Čo sa týka e, trhového prístupu, už nebudem hovoriť vôbec o kartáži, ale to sú skutočne také zakázané myšlienky, ba priam ale v dobre, podstatou dobrej e, dohody je skutočne, aby dve strany z toho požívali e, e, výhody porovnateľné. A ešte je tu aspekt sociálny. Myslím, že sa nedosiahol veľký pokrok ani nie veľmi veľa konkrétnych krokov, ale je dobrá vôľa. Je to dôležité. Ja si myslím, že Európsky parlament by sa mal pridržiavať troch bodov. Poprvé, e, takáto dohoda e, vyžaduje právny základ, predovšetkým, kde ide o, keď ide o výmenu e, dáda, informácií. V takom prípade musíme sa opierať a pridržiavať e, e, sa e, legislatívy týkajúce sa ochrany dát. Nesmieme od toho odstúpiť. Po druhé, musíme zdôrazňovať bilaterálnu povahu tejto dohady, nie jednostrannú povahu. A po tretie, to je tiež veľmi dôležité, mali by sme stanoviť dátum, kedy opäť budú otvorené e, rokovania. E, zatiaľ to vyzerá október-november 2010, to by malo byť zakotvené v dohode a e, z hľadiska hospodárskeho, priemyselného aj sociálneho budeme potom schopní konštatovať, že bola uzavretá dobrá dohoda. Ďakujem. Ďakujem e, za vaše vyjadrenie. Teraz e, by som chcel e, vyzvať pán El Kadraji za SAD. Máte slovo. Ďakujem. V roku 2007 bola dosiahnutá dohoda o prvej fáze o teda dohoda o leteckej doprave, tak koncepcia eh, a pojem európskych leteckých prepravcov bol prijatý a to znamenalo, že akýkoľvek letecký prepravca eh, kdekoľvek z Európy mohol lietať kamkoľvek eh, v USA a to bola dôležitá inovácia a dôležitý prielom v tom čase pre všetky naše letecké spoločnosti. Po druhé, bol zriadený spoločný výbor v prvej dohode, aby mohli prebiehať pravidelné konzultácie medzi zúčastnenými stranami, aby sme umožnili aby naše regulačné rámce sa priblížilo, aby bola lepšia regulačná koordinácia, aby sme nakoniec mali ozajstný automatický dopravný trh. No, táto dohoda bola stále nevyvážená, pretože Američania majú um, väčší prístup na európsky trh ako naopak a um, prístup uh, k um, kapitálovým štruktúram toho druhého vôbec nebol vyvážený na uh, úkor európskych e, prepravcov. A e, preto sme chceli rozšíriť tú dohodu tento rok a e, tlačili sme na Američanov, aby urobili viac ústupkov a dôvod je ďalší krok správnym smerom, no napriek tomu táto nerovnováha zotrváva a bol dosiahnutý príliš malý pokrok, čo sa týka prístupu na trh európskych leteckých spoločností na trhu USA a tiež čo sa týka možného európskeho vlastníctva a kontroly amerických leteckých spoločností. Teda napriek eh, tým pozitívnym prvkom, eh, ktoré kolega spomenul, teda sociálne a ekologické podmienky. Nemôžeme súhlasiť s touto dohodou, hm, pokiaľ eh, tu nebude pevný záväzok a hm, odhľadne dosiahnuť väčší pokrok v budúcnosti. musíme zadefinovať oblasti, kde musíme dosiahnuť ďalší pokrok, hlavne čo sa týka prístupu na trh a hm, právo cestujúcich, aby každý mal rovnaké práva. A mali by sme e, e, týmto podmieniť e, ďalšie ostupky našim americkým priateľom a tiež chcem vyzvať komisiu, aby plne nás informovala o tom, aby sme dostali správy o tom, o čom sa diskutuje a prípadne vyzvy zúčastniť. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Gesine Meissner za ALDE. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. E, vy ste um, túto um, dohodu predstavili a tiež ste upozorili na to, že uh, tu sú uh, všade pokroky. My z parlamentu to vnímame trošku miernejšie, ako vy ste podali. Myslím si, že treba si povedať, že za dôležité, že vôbec existuje tá dohoda, pretože ako už bolo povedané, 60% mm, svetového podielu e, svetovej e, dopravy, e, letecké dopravy máme spolu s USA, ktoré sú pre nás všeobecne dôležitý partner. Problém je, že pri takom partnerstve musia viac menej rovnaké podmienky pre panovať a nemôžeme hovoriť o rovnakých podmienkách, keď USA majú, u nás môžu mať 49-percentný podiel a my u nich len 25-percentný podiel. A to e, je nerovnováha a s malou delegáciou sme boli začiatkom tohto roku e, v USA a tam sme rokovali a mm, povedali nám, že áno, ak chcete mať prístup na trh, tak zároveň musíte napríklad e, pripustiť viac nočných letov a tiež musíte ináč upraviť predpisy obmedzenia hluku a mm, Ehm, musím si uvedomiť, že u nás je subsidiarita, ktorú treba rešpektovať a ja si myslím, že môžeme o ďalších veciach e, rokovať len vtedy, keď budeme mať rovnaké podmienky. Povedali ste, že sú to 4 body, je to životné prostredie a to môžeme mm, dosiahnuť e, niečo spoločne v obchodovaní s investíciami, pretože máme veľký podiel e, na svetom trhu a tiež je to sociálny štandard a práva cestujúcich, ktoré boli spomenuté a tiež ešte konkurencieschopnosť. Tam ešte treba veľa zlepšiť, čo sa týka bezpečnosti Hm, tak e, e, poviem niečo o údajoch. Hm, Američania e, majú iné predstavy o ochrane osobných údajov a súkromí ako my a my chceme naše požiadavky na zachovanie súkromia rešpektovať a v USA majú hm, tie skenery tela a tam je samozrejme, že ukazujú obraz celého tela, len tvári zakrytá. A u nás si to ináč predstavujeme a chceme zachovať súkromie a aj ochranu osobných údajov a toto spoločne s vami e, chceme ako parlament e, vyjednávať. Stepen e, képviselő asszony. Ďakujem pekne, vážení poslanci, poslankyne. Doteraz som nesledoval rečnický čas, no teraz budem veľmi prísne ho dodržiavať a teraz dám slovo pani Jacqueline Forster, ktorá zastupuje SR. Hoci vítame uh, úspešné uzavretie uh, dohody o otvorenom nebi medzi EU e, e a USA, uh, návrh dohody v druhej fáze je značným prílom a musíme ho privítať. Ja si uvedomujem, že um, vyjednávači dosiahli pokrok v oblasti bezpečnosti a podmienok a um, prístupu na trhu, ale um, neúspech plného vyriešenia otázky zahraničného vlastníctva, kontroly a kabotáže Tiež podporujeme spoločný návrh uznesenia parlamentu, ale um, špecifické odvolávky na ETS a sociálne otázky EU žiaľ neboli uh, zahrnuté do textu, pretože my nemáme uh, možnosť uh, rozšíriť dohody o poskytovaní služieb. A letectvo v EÚ veľmi utrpelo počas posledného desaťročia a hoci sú tu isté príležitosti, stále veľmi kreké v, e v Európe. E, dohoda pre svoj kompromis, e, ale my chceme niečo za niečo. Takže pani komisárka, my chceme dohodu, ktorá je spravodlivá, robustná a um, zabezpečuje plnú liberalizáciu, ktorá bude prospešná pre európske letecké spoločnosti a aj spotrebiteľov. Ich most Ďakujem pani Foster. A teraz dám slovo pánovi Michaelovi Natrasovi, ktorý však tu žiaľ nie je. Takže ideme k časti eh, Catch spontánna rozprava. Să luați cuvântul. Căsânăm. Mulțumesc. Adriana Ticau, nech sa páči. Doamnă comisar, Komunitatea europeană a inițiat... Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená komisárka, Európska komis- e, Európske spoločenstvo prijalo opatrenia na zväčšenie flexibility a na zosúladenie otázok pri e, civilnom letectve. Čo sa týka dopravy alebo dohody medzi EÚ a USA, tak tu bola v marci 2010 podpísaná predbežná dohoda a hovorí sa o úplnom otvorení trhov a e, o tom, že prioritná bude spolupráca v oblasti riadiacich systémov leteckej dopravky Cezara XGEM. Ide o to zaručiť interoperabilitu a kompatibilitu a taktiež e, o zníženie dopadu na životné prostredie. Táto dohoda bude jedna z prvých, e, ktorá bude podpísaná za platnosti Lisabonskej zmluvy a taktiež transfer osobných údajov z EÚ do USA. To by malo mať e, právny základ v medzinárodných dohodách a malo by sa to pridržať európskej legislatívy v oblasti ochrany údajov. Lutujeme, že e, právne normy v oblasti obchodovania s emisiami nie je súčasťou predbežnej dohody a e, chceme, aby boli dodatočné e, kola rokovaní, aby ETS bola v platnosti v roku 2012. Teraz pani komisárka, nech sa páči na záver. Ďakujem pekne, pán predseda. Úprimne sa chcem poďakovať všetkým rečníkom za vyjadrenia a to aj napriek e, nesko, e, neskorej hodine vidno, že je tu veľký záujem o tieto témy. Správne sa tu povedalo, že EÚ a USA spolu predstavujú 60 celkovej leteckej e, dopravy vo svete. Takže je to veľmi e, dôležité nielen pre občanov Európy a USA, ale aj pre všetkých e, cestujúcich, ktorí využívajú naše letecké spoločnosti a prepravcov. Okrem prvotného záujmu, ktorý predstavuje letecká doprava a sú tu ešte aj e, zemepisné faktory, demografické faktory. A to svedčí o tom, že USA sú pre nás najväčším strategickým leteckým partnerom. A presne o to ide v tejto dohode e, skonsolidovať toto transatlantické partnerstvo a e, zabezpečiť zisky vďaka prvofázovej dohode čo má zabezpečiť stabilný rámec aj pre budúce vzťahy. Viacerí rečníci poukázali na potrebu e, naďalej e, pokračovať v tejto ceste na to, aby sme sa posunuli ešte ďalej. A je to jeden e, z úspechov druhofázovej dohody. E, začalo sa e, so záväzkami konkrétnymi. A ja by som teraz chcela odpovedať na jeden z príspevkov. Komisia samozrejme bude zdieľať informácie s parlamentom, pretože vidíme, že parlament sa o to intenzívne zaujíma. Viac príležitostí pre eh, priemysel Vedzte, že tu komisia bude zohrávať e, dôležitú úlohu, pretože e, sa chystajú veľké operatívne zmeny a budú pred nami stať výzvy. A jasne chcem povedať, že komisia, tak ako viacerí rečníci, súhlasí s tým, že druhofázová dohoda nie je dokonalá, ale je to výrazný krok vpred. Nie je to však e, dokonalá komplexná dohoda. A tak ako rečníci aj komisia by chcela vidieť e, zmeny v amerických zákonoch, čo sa týka e, podielov a vlastníctva v prípade leteckých spoločností, ale nie je to v rukách e, americkej administratívy, s ktorou sme vyjednávali. Je to legislatívna reforma, ktorú môžu, môže podporiť iba americký kongres a preto chceme vyslať dôležitý odkaz. EÚ musí e, použiť svoju e, silu presvedčenia na to, aby v USA pokračovali reformy. A hlavne Európsky parlament tu zohráva kľúčovú úlohu, pretože parlament má príležitosť e, byť v kontakte s členmi amerického kongresu. kongresu. Dúfam, že sa na vás môžeme spolahnúť že sa vďaka vám posunie dialog vpred a že budú prijaté potrebné legislatívne kroky. No a potom téma, o ktorej hovorili viacerí, e, ochrana údajov. Chcem povedať jasne, toto nie je súčasťou dohody o leteckých službách. E, toto je záležitosť vnútra a spravodlivosti. E, je to samozrejme dôležité a e, berie sa to vážne v kontexte rozhovorov v tejto oblasti. Takže, pán predseda, ak dovolíte toľko z mojej strany, chcem sa ešte raz poďakovať poslancom, poslankyniam za veľmi konštruktívnu a užitočnú rozpravu. Ďakujem. Eh, Ďakujem pekne za toto zhrnutie a chcem teraz tiež oznámiť, že